na programe. Dúfam, že všetci majú elektronickú kartu so sebou, pretože pri tom hlasovaní budeme hlasovať elektronicky. Vždy tak robíme, keď toho máme veľa. Čiže prejdime k bodu 7 program sú to priemyselné emisie, správa od Holgera Kramera. Mať pred sebou zoznam, hlasovací zoznam. Máme tu kompromisný balíček. Hneď v úvode máme viacero detajlov k tomuto návrhu. Spýtam sa, kto je za tento kompromisný balíček, kto je za to. Kto je za tento kompromisný balíček? Ďakujem pekne. Kto je proti tomuto kompromisnému balíčku? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Takže sme to s veľkou väčšinou prijali. To veľa ostatných hlasovaní zjednoduší. Čiže dochádzame k pozmeňovaciemu návrhu 9 spravodajcu, kto je za to, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10 spravodajcu Splitvoda. Kto je za to? Prvá časť. Ďakujem proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté, ale môžeme si to ešte druhú, druhú časť si môžeme skontrolovať. Teraz môžeme. Čiže odhlasujeme o druhej časti pozmeňovacieho návrhu číslo 10. Uzatváram hlasovanie. že je to jasné, 9 za, 31 proti, čiže zamietnuté. Potom 85, 86 identické návrhy, kto je za, proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 87 za, proti, Prijaté. Od 77 to bolo. Uzatváram hlasovanie. Čiže 23, 21, čiže prijaté. 88, 89 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 90 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 11 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 91 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Identické návrhy 92, 93, 94, 92, 93, kto je za to? Proti, zdržali sa, Zamietnuté. Skontrolujeme si to elektronickým hlasovaním. Končíme hlasovanie. 28 za, 20 proti, prijaté. Čiže 90 do 93 sú prijaté. 94 odpada a Prídeme k 95-ke. Kto je za pozmeňovací návrh 95? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ešte raz si to overíme elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie zamietnuté, ako to vidíte, 23 za, 27 proti, 96, kto je za tento pozmeňovací návrh, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98 a 99, kto je za to? Ešte 97, pardon. Kto je za 97? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 98 a 99 sú identické, kto je za, proti, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 100 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, priviaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom pokračujeme až na strane 5. S identickými na pozmeňovacími návrhy 117, 118, 119. Kto je za tieto pozmeňovacie návrhy? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 120 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 19 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 121, 122 a 123 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale skontrolujme si to. 121, 120 a 123 hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. 25 za, 25 proti, takže to je skutočne tesné. Je to zamietnuté. Potom 124, to nie, čiže 20, kto je za 20? -ku? Proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 127 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Potom ešte môžeme si zalistovať v tých dokumentoch až po stranu 11, čiže strana 11 dolu. Pozmeňovací návrh 23 spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa? skontrolujme si to. Tento návrh. Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. 26 2, za, 24 proti, čiže tesne prijaté. 165 za, kto je za 165. pozmeňovací návrh? proti, zdržali sa, zamietnuté. 24, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 25, za, proti, zdržali sa, prijaté. 26, za, proti, zdržali sa, prijaté. 27, za, proti, zdržali sa, prijaté. Prosím, skontrolujeme si to. Áno, nech sa páči. 27. pozmeňovací návrh si preskúmame, či hlasujeme. Končíme hlasovanie. 32 za, 22 proti, čiže prijaté. Je to jasné. Čiže 20, 28. pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, prijaté. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 168 za, proti, zdržali sa, prijaté. 171, kto je za 171? Pozmeňovací návrh 71 proti. Držali sa zamietnuté. 172 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 175, 176 za. Proti. Zdržali sa zamiet, zamietnuté. 173 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 174 sa stiahlo, 177 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Identické 178, 179 a 180. Kto je za tieto pozmeňujúce návrhy? Proti. Zdržali sa Skontrolujme si to. Elektronicky hlasujme. Ukončujem hlasovanie. 22 za, 33 proti, čiže jasne zamietnuté. Potom prejdeme k 181 za proti, zdržali sa zamietnuté. Identické 172, 174, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujme si to elektronicky. 172, 174. Hlasujme elektronicky. Končíme. Čiže prijaté 31 za a 26 proti. Prijatý tento pozmeňovací návrh. Teraz pôjdeme ďalej od 185, 186, 187 až 188, kto je za tieto identické pozmeňovacie návrhy. Kto je proti týmto návrhom? Zdržali sa zamietnuté tak si to skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 27 za, 29 proti. Čiže je to zamietnuté, ako som povedal. Čiže teraz prejdeme k 191, kto je za. 191 proti zdržali sa zamietnuté. 193 za. Pán Rossi 193. Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 192 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 194 za, proti, zdržali sa prijaté. 195 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že zamietnuté, ale skontrolujeme si to. 195, čiže hlasujme. Končím hlasovanie. 27 za, 29 proti, čiže je to zamietnuté. 195. 196 za, proti, zdržali sa prijaté. 197 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 198 za, proti, zdržali sa zamietnuté, potom 199 sa stiahla, čiže prejdeme k 200, číslo 200, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 201 za, dve, proti, zdržali sa zamietnuté. 202 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 30, prvá časť za, proti, zdržali sa. Skúsme si to overiť. 30. prvá časť, hlasujme elektronicky. Končíme hlasovanie. 28 za, 27 proti, čiže to je tesné. Prijaté. Pokračujeme dolu na strane s 207, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32. časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom 33. časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pokračujeme s 213. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Čiže teraz sme pri 216, 217, kto je za tieto pozmeňovacie návrhy? Proti ním? Zdržal sa niekto? Prijaté. 33 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 35 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 219 pán Gardini za? proti, zdržali sa zamietnuté. 220 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa prijaté. 221 za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. 200... Skontrolujme si to. Čiže 221 kontrolné elektronickým hlasovaním. Konec hlasovania. 29 za, 26 proti. Prijaté. Či 221 je prijatá. 222 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 225 za, proti, zdržali sa, skontrolujme si to, 225, hlasujme. Koniec hlasovania. Áno, takže zamietnuté 25 k 33, 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si to elektronicky 226. Hlasujme. A koniec hlasovania. Či 25 za, 32 proti, jasne zamietnuté. 227 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronicky. 227. Hlasujme. Koniec hlasovania. 31 za, 26 proti. Prijaté. A teraz prejdeme k 232, kto je za. Za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 233 za. Proti zdržali sa, prijaté. Teraz na ďalšej strane 255, kto je za? 245, pardon, kto je za? Ten je zamietnutý. 244, 246, tie sú identické, čiže kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Na strane 18 264 pán Gardíny, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 265 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 266 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Áno, pán kolega Kramer. Ďalšie hlasovanie, tam je chyba vo vašom zozname. Odporúčanie, odporúčanie nášho spravodajcu je plus, nie minus. Čiže spravodajca je za tento pozmeňovací návrh. Schnellhardt Florence 267, čiže kto je za 267? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 41 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 42 odpadá. Pokračujeme až pri T43, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ale môžeme si to skontrolovať, 43 ešte raz elektronicky. Hlasujme. Koniec hlasovania. 30 za, 28 proti. Čiže znovu tesne prijaté. Čiže teraz sme pri 271, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 272 za, proti, zdržali sa zamietnuté identické 273, 274 a 475, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujme si to však, elektronicky hlasujme. Koniec hlasovania. Je to tesné, ale zamietnuté. 28-29 hlasom, ktoré sú proti. ...276, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Identické návrh 44 277, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 a 278 identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Dvestosedemdesiatdeväť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 279 si skontrolujeme elektronickým hlasovaním. Hlasujme. Koniec hlasovania. Prijaté. Čiže 30 k 27. Je to tesné, ale dopadlo to takto. 280, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 50, 49, skontrolujeme elektronickým hlasovaním. Konec hlasovania. 30 za, 27 proti. Stále tá istá väčšina hlasov. 50. Kto je za 50. pozmeňovací návrh? Proti. Zdržali sa prijatí. 51. za. Proti. Zdržali sa prijaté. 52 za. Proti zdržali sa prijaté, 274 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme k 285, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 286 za, proti, zdržali sa, prijaté. Identické návrhy 277, 278 za. Kramer žiada kontrolu hlasovania pri 276. Áno, tak urobme si elektronickú kontrolu hlasovania 276. pozmeňovacieho návrhu. Hlasujeme. Konec hlasovania. Áno, nič sa na tom nemení, je to prijaté. Aj keď pán spravodajca hlasoval proti. 287, 288, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalšia strana. 290. pozmeňovací návrh za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Identické 291, 292, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 293 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nestačí to bohužiaľ. 295 za, proti, zdržali sa, skontrolujme si to, 295, elektronicky hlasujme. A koniec hlasovania. Čiže 26 k 30 zamietnuté. Potom 294 mám za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 296 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Identické 297, 298, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 299 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 300 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 301 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 302 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 303 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 304 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz ideme s 307 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 308, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 309, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 310 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 311 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 312 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 313 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 314 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 315 za, Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Skontrolujeme to elektronicky. 315. Kontrola 315. Hlasujeme. Konec hlasovania. Či 25 za, 31 proti, zamietnuté. 317 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 318 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 319 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 321 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 322 za, proti, zdržali sa zamietnuté 323 za, proti, zdržali sa zamietnuté 324 za, proti, zdržali sa zamietnuté 325 za, proti, zdržali sa zamietnuté 326 za, proti, zdržali sa zamietnuté 327 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 328 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 329 za, 328 kontrol elektronicky, poprosím, hlasujme. Z EPP máme Mm, na jednu osobu viac, teraz sa to už dá. Takže koniec hlasovania, čiže jasne zamietnuté. 23 k 32 hlasom. Teraz ideme k 329 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 330 za, proti, zdržali sa, zamietnuté identické 331, 332, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 333 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 334 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 335 za, proti, zdržali sa 335 elektronicky overíme. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. 30 za, 28 proti, čiže prijaté. Potom 338, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 339 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 340 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté. 341 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 342 za, proti, Zdržali sa zamietnuté. 343 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 344 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 345 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 346 za proti, zdržali sa zamietnuté. 347 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 348 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 348, skontrolujme si to elektronicky ešte raz. Koniec hlasovania. Čiže je to úplne zrejme. 14 a 44, čiže to je zamietnuté. Dan 349. za. Proti. Zdržali sa. skontrolujme si to. 349 elektronicky overíme. Konec hlasovania. 27 za, 29 proti, čiže tesne zamietnuté. Identické návrhy 350 a 351, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 352, 353, takisto identické, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? To je tesné, ale myslím si, že je to prijaté, ale skontrolujme si to elektronicky, hlasujme. Čiže 352, 353. Konec hlasovania. Zamietnuté. Takže Teraz sa dostávame k úvodným ustanoveniam. 53, kto je za, proti, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. Identické 57, 55 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 58 za, proti. Skontrolujeme si to elektronicky, 58. Koniec hlasovania. 32 za, 26 proti, čiže 59 odpadá, 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujme si to elektronicky, 60. Diesmal nehmen nicht alle teil. <laughs> Čiže koniec hlasovania. 32 za, 22 proti. Bol to iba žart z vašej strany, alebo bolo to vážne? Mysleli ste to vážne? Či 61, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to, skontrolujeme si tú jednotku elektronickým hlasovaním, hlasujme. Konec hlasovania. 41 za 27 proti. Prijaté. 62 a 63 identické, kto je za, proti, zamietnuté. 65, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 67, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 70, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72. Skontrolujme si 71. Konec hlasovania. Zamietnuté. Máme tu 26 hlasov v pomere 30. 72 za, proti, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka 75 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. si to overme elektronickým hlasovaním. Nech sa páči. Pozmeňovací na číslo 4. Konec hlasovania. Úplne jasné, 35 k 23, čiže prijaté. 77 a 78, pardon, kto je za, proti, prijaté. Teraz prejdeme k osmičke. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. No, a to je už koniec, čiže veľmi dobre. Teraz sa vlastne dostaneme k koncovému hlasovaniu, pokiaľ ide o návrh uznesenia tam bude iba jedno hlasenie, čiže hlasujme. Hlasovali všetci? Koniec hlasovania. A vidíme výsledky 40 za 13 proti. Toto uznesenie je prijaté so 40 hlasmi. Gratulujem pánovi spravodajcovi, pánovi Kramerovi za obrovskú prácu. Blahoželám aj všetkým tieňovým spravodajcom aj sekretariatom, ktorí skutočne tento obrovský kus práce pripravili pre hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľký kus práce vo vzťahu k životnému prostrediu. Urobili sme veľký krok vpred. in der Abstimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht weiter. Äh, vážení kolegovia, musíme pokračovať. Prechádzame k eh, bodu 9. Aj eh, v tomto prípade ide o horúci zemiak. Je to návrh odporúčania na druhé čítanie, na prijatie eh, povinnosť účasti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh. Raportér, e, spravodajkynia je pani Karolín Lukas. Ale dnes ju tu zastupuje pani Hesi. Prechádzame priamo k hlasovaniu. Máme tu celý rad konsolidovaných pozmeňujúcich návrhov. Tí, ktorí si neželajú počúvať, prosím vás, aby ste opustili túto miestnosť. Nám by to prácu určite uľahčilo. Takže prosím, tam vonku máte dostatok miesta, je tam kafetéria alebo veľké priestory, takže môžete sa tam presunúť, pokiaľ by ste sa chceli rozprávať. Máme 8 konsolidovaných pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúci e, návrh 1, kto je za, kto je proti zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 Šestka. Ak e, o tom chceme hlasovať, tak nebude potom nejaký problém s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi. K tomu sa dostaneme neskôr. Teraz to mám e, všetky pozmeňujúce návrhy na 117 od pána e, Teodora Koradakichsa 117. E, Ale v pozmeňujúcom návrhu 6 sa hovorí, že e, prevádzkovateľia, ktorí uvádzajú drevo a výrobky odvodené z dreva na trh a tak ďalej, Dobre, čiže skutočne to sa týka e, konsolidovaného pozmeňujúceho návrhu, ale nemáme tu ústny pozmeňujúci návrh, kto je proti tomu. mene spravodajky niektorá tu nemôže byť s nami. E, som proti tomuto pozmenujúcemu návrhu. E, spravodajkynia by ho mohla podporiť len v prípade, keby e, nebol prijatý kompromisný balík a keby pôvodný pozmenujúci návrh 29 nebol prijatý a keby rozšírená vysledovateľnosť podľa pozmenujúceho návrhu 117 bola prijatá, ale to neprešlo a preto som e, proti tomu. Dobre, takže v tomto prípade vidíme, že pani spravodajkynia je veľmi proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu. To znamená, že ústny pozmeňujúci návrh sa zamieta a hlasujeme o konsolidovanom pozmeňujúcom návrhu 6. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Prechádzame k článkom. Pozmeňujúci návrh 19 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 19, e, e, elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 k 24. Prijaté. To znamená, že 19 e, odpada. Takže dostávame sa k 21, 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 103 za, proti, zdržali sa pri odmietn- zamieta sa. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. E, chcete si overiť 24? Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k 24. -ke. Končím hlasovanie. 31 k 24. Prijaté. Mal som pravdu. 105 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 106 za Proti. Zdržali sa prijaté. 107 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz prechádzame k 109. 109 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 111 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Potom tu máme 113 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Dvadsať osem od spravodajkyne. Kto je za? 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 116. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Na ďalšej strane 118. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 30. Za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 119 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 120 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 32 za proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo prijaté, ale vidím, že si to chcete overiť, takže elektronické overovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Takže je tu silná podpora. 34, 22 prijaté. 33 za, proti, a, prijaté. 34 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 124 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Uh, 35 kusy overíme elektronicky. Da er war gerade einer zu viel, Herr Es hätte äh, sich nicht gelohnt. Also. Ähm, máme tu jedného človeka navyše, ale už to je v poriadku. Končím hlasovanie. Dvadsaťtri za, tridsaťdva proti, jednoznačne zamietnuté. 125. Nie, nie, to bolo stiahnuté. 126. 126. To bolo stiahnuté. Dobre. Uh, identické 128, 127. Uh, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 130 za, proti, zdržali sa, prijaté. 131 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa, prijaté. Sto tridsať dva za. proti, zdržali sa zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté, 133 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 135 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. E, pán predseda, aj v tomto prípade musíme byť proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý úplne mení pôvodný pozmeňujúci návrh a e, zbavuje ho jeho hlavnej myšlienky, ktorou je umožniť, aby komisia len doplňala tieto delegované akty, ale nemôže ich oslabovať. Preto sme proti tomu. Dobre, čiže hlasujeme o pôvodnom texte 42. Kto je za 42 v pôvodnom znení? proti, kto sa zdržal, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 a 45 spolu za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 145 za, proti, zdržali sa, prijaté. E, Dafür. 48 za, aha, proti, zdržali sa, prijaté. 147 za, proti, zdržali sa, prijaté, zamietnuté. 49 a 140 za. Aj na druhej strane 141. Všetky tri. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 50 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 142 a 143 za proti, zdržali sa prijaté. 144 za, proti, zdržali sa prijaté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 148 za, proti, zdržali sa prijaté. 54 za, proti, zdržali sa prijaté. 149 za, proti, zdržali sa prijaté. 150 za, proti, zdržali sa, prijaté. Sto dvadsať tri za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. 151 za, proti, zdržali sa, prijaté. 57, oddelené hlasovanie, prvá časť. E, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58 e, rozdelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 153 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, Proti. Zdržali sa zamietnuté. Overíme si to. 64 overujeme. Und die Abstimmung ist beendet. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 154 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 65. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 66. Za. Proti zdržali sa prijaté. 67 za, proti, zdržali sa prijaté. 156. E, chcete si overiť 67? Mne sa zdalo, že tam bola väčšina, ale dobré, elektronické overovanie 67. Končím hlasovanie. 29 27 prijíma sa. 156 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa prijaté. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. 159 a 160 spolu za, proti, zdržali sa, prijaté. 161 a 162 za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 a 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. 165, 166 za, proti, zdržali sa, prijaté. 167, 168 za, proti, zdržali sa, prijaté. 169, 170 za, proti, zdržali sa, prijaté. 70 a 171 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172, 173 za, proti, zdržali sa, prijaté. 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tým sa dostávame k úvodným ustanoveniam. 72 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 73 a 74 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 77 rozdelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83 a 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4. Rozdelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za Proti? Zdržali sa? Prijaté. 85 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 7 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 87 za. Proti? zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže teraz prechádzame k 93. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 11 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 94 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Prepačte, zamietnuté. 12 e, e, za. Proti? Zdržali sa prijaté. 13 za proti, zdržali sa prijaté. Deväťdesiat päť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za. Proti. Zdržali sa zamiet, eh, prijaté. Pardon. 15 za. Proti zdržali sa prijaté, 96 za, proti, zdržali sa prijaté. sedem za, proti, zdržali sa prijaté. 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 Rozdelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz e, budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Veľmi veľká väčšina, 49 za, 6 proti, 4 sa zdržali. E, Blahoželáme e, spravodajkyne pani e, Lukas, ako aj je tieňovej spravodajke pani Hesi za ich vynikajúcu prácu. vom Import zu verbannen. A teraz prejdeme k zákazu nelegálneho dovozu dreva. Äh, tak budeme pokračovať e, s tretím veľkým hlasovaním o návrhu odporúčania do druhého čítania. o nových potravinách spravodajkyne je Katika Tamara Liota. Nemáme tu žiadne kompromisy, žiadnu konsolidáciu. A máme tu e, kopu jednotlivých e, návrhov, o ktorých budeme hlasovať a začína to s číslom 38 od spravodajky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 39. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 40. Hlasovanie po častiach, prvá časť. A to sú 4 časti. Tie sú spolu Takže prvá časť proti. Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. A teraz 41. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 134, e, prvá časť. Kto je proti? Kto sa držal? Prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Aj tá je prijatá, ale môžeme to preveriť. Druhú časť. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. 29-26, aj tá je prijatá. 43, kto je za? Proti. Zdržal sa, prijatá. 44, kto je za? Proti. Zdržal sa, prijatá. 45, kto je za? Proti. Zdržal sa, Zamietnutá. Štyridsať sedem, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. osem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 49. Kto je za? proti, kto sa zdržal, prijatá 50, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatá 51, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatá 52, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá 53, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 135, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 55, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 56, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 57, kto je za? Proti? Zdržal sa, prijatá. Sto tridsaťšesť, kto je za? Proti? Zdržal sa, prijatá. 137, kto je za? Proti? Zdržal sa, prijatá. 60, kto je za? Proti? Držal sa prijata. 61, kto je za, proti, zdržal sa prijata. 62, 61 preveríme, otváram hlasovanie. A Končíme. 15 proti 40. Zamietnutá. To je pozoruhodné. 62. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 63. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 64, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 65, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. E, zamietnutý. 66, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. 67, to je za. Proti. Zdržal sa prijatý. 138, kto je za. Proti. Zdržal sa prijatá. 139, kto je za. Proti. Zdržal sa prijatá. 70 kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. 140. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 73 na ďalšej strane. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá. Sedemdesiat štyri, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá. 75, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá. 142, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 77 s ústnym pozmenujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 78, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 79, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 80. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá. 81. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá. 82. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá. 143. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá. 144. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijata. 86. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijata. 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja by som povedal, že prijatá, ale môžeme ju preveriť. 87. E, A hlasovanie je skončené. Takže je to jasne prijaté. Osemdesiat osem. Kto je za osemdesiat osem? proti, kto sa zdržal, prijata. 150, 145, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijata. 89, kto je za, proti, zdržal sa, prijata. 90, kto je za, proti, zdržal sa, prijata. 91, kto je za, proti, zdržal sa, prijata. 92, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 93, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 94, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 95, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 96, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. 146, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 98, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatá. 99, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatá. 100, kto je za, proti. Preveríme. 100. A končíme hlasovanie. Tak vidíme, to bolo tesné, zamietnuté. 101. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 102. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 103. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 104. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 107. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 109. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 110. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 111. Kto je za? Proti. Preveríme. 111. A končím hlasovanie. 31 ku 23 prijatá. 112. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 147. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 114. Kto je za? Proti. Kto sa držal? Hm, prijatá. A 115. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 119, článok 119 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Kto, sa, kto je proti, kto sa zdržal, prijata? 148, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal, prijatá. 149, kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Prijatá. 150, kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Prijatá. dafür dagegen enthaltungen angenommen 117 dafür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 a všetkým tieňovým a kolegom za prácu. Dnes ráno sme dobre pracovali, ďakujem za účasť pri um, tomto početnom hlasovaní. Komisár Dali je v um, výbore pre poľnohospodárstvo a ako bolo ohlasené, príde o štvrť na 12, takže máme e, polhodinovú pauzu, takže o 4 na 12 presne e, budeme pokračovať s komisárom pre zdravotníctvo. Ďakujem za účasť a prerušujem zasadnutie.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tak vážené kolegyne, kolegovia, pokračujeme v našom zasadnutí. A e, ja som si tu postavil moje malé slniečko z konventu primátorov, ktorí hovoria dnes v hemicykle o po obede o mm, ochrane klímy, ale teraz tu máme komisára Johna Daliho, e, ktorého srdečne vítam s jeho e, kolegami, kolegyňami a tu je teraz e, popredí téma zdravia. Pán komisár, my sme vás videli naposledy na vypočutí a hovorili sme o našich témach a teraz máme na pracovnom programe e, rozhovor s e, príslušným komisárom. Vy ste boli e, vo výbore pre poľnohospodárstvo, tam vás zapalili otázkami naši kolegovia, preto ste prišli neskôr, takže teraz máme vyhradený čas na vašu prezentáciu a potom budeme mať ešte čas na otázky a odpovede, takže hneď vám dám slovo a vy nám predstavíte, čo má váš úrad v pláne v týchto dôležitých témach. E, ďakujem veľmi pekne, pán Lenen. Ja som bol pred chvíľou v vo výbore pre poľnohospodárstvo a ospravedlňujem sa, že som e, pred vás prestúpil s miernym meškaním. Vážený pán predseda, dámy a páni, veľmi ma teší, že poprvýkrát vystupujem pred týmto výborom po mojom vypočutí v januári. Pre mňa je veľmi dôležitá táto vec, pretože som odhodlaný pokračovať v úzkom dialogu s vami ako s členmi Európskeho parlamentu, pretože som presvedčený, že zohráva zohrávate kľúčovú úlohu e, a staráte sa o to, aby práca inštitúcií bola vždy v prospech našich občanov. Preto chcem s vami spolupracovať e, s tým cieľom, aby sme zlepšili ľuďom pre, e, život pre ľudí. Pokiaľ ide o program na rok 2010, tento obsahuje hlavné priority, na pozadí ktorých sa budú plniť stanovené ciele. Európa 2020 vytýčila stratégiu pre inteligentný, udržateľný rast. E, je potrebné zdieľať e, povinnosti v tomto smere, aby sme prispeli k naplneniu tejto vízie prostredníctvom zlepšenia zdravotného stavu našich občanov, lepšej e, potravinovej politiky, zodpovedných inovácií, ktoré môžu priniesť skutočný prospech pre občanov a pacientov. Povedz, dovolte mi spresniť e, tieto myšlienky. Minulý rok e, pandémia e, chrípky H1N1 e, priniesla skutočne e, veľké problémy pre Európu a celý svet. Musíme teraz vyvodiť ponaučenie zo skúseností, ktoré sme získali a zlepšiť našu pripravenosť. Vítam účasť parlamentu na úsilí, ktorého cieľom bolo zlepšiť prípravu a schopnosť reakcie na budúce pandémie. Ehm, vážený pán predseda, ehm, pokiaľ by e, ste to želali, tak e, môžem vám, e, vás opoznámiť so správou o prvých 44 mesiacoch pandémie a poslať aj informácie týkajúce sa vakcinácie obyvateľstva. Ehm, na medzinárodnej úrovni bola komisia vyzvaná, aby sa zapojila do revízie medzinárodných zdravotníckých predpisov na úrovni VHO a takisto na e, vzájomnej výmene e, vzoriek vírusov. Takisto sa e, robí celkové preverenie dôsledkov tejto globálnej pandémie. Výsledkom by malo byť zlepšenie kapacity EÚ zareagovať na prepuknutie pandemickej chrípky. Teraz by som prešiel na tabak. Ako všetci vieme, tabak je návykotvorný a zabíja. Európa by mohla ušetriť mnohé životy a veľké utrpenie, keby sa znížila spotreba tabaku. S týmto cieľom predložím návrh na revíziu smernice o tabakových výrobkoch. Jej cieľom je pokryť aj nové tabakové výrobky, ktoré boli umiestnené na trh, tak aby sa e, zvýraznilo varovanie o zdravotnom riziku fajčenia tabaku a aby aby sa e, ochránili mladí ľudia. E, s týmto cieľom budeme e, pracovať aj na revízii a smernice o veterinárnych produktoch. Všetky tieto iniciatívy sú dôležité pre ochranu obyvateľstva, pre zvýšenie konkurencie schopnosti a pre zabezpečenie rastu. To sú veci, ktoré budem pod podporovať aj v nadchádzajúcich rokoch. Mal by som sa zmieniť aj o zdravotníckých pomôckach vrátane diagnostiky in vitro. E, tu nám ide o to, aby sme zabezpečili dobre fungujúci vnútorný trh, konkurencieschopnosť tohto odvetvia. Tu treba e, zobrať do úvahy kľúčové aspekty. Teraz by som chcel prejsť na citlivé otázky, ktoré sa týkajú GMO. E, najprv budem teda hovoriť o GMO, ktoré by som chcel oddeliť, kde by som chcel oddeliť ehm, systém vydávania povolení od pestovania. Môj prístup je veľmi jednoduchý. Ja nie som za eh, GMO, ale ani proti ním a mienim sa pridržiavať eh, vedeckých poznatkov. Eh, hodnotenia, eh, pokiaľ sú splnené právne požiadavky, nevidím žiadny dôvod, aby sa nevydávali povolenia. Rozhodne e, nechceme odsúdiť Európu, aby zostala v pozadí inovačných snách. E, parlament a e, rada prijali v roku 2003 dokument, ktorý bude východiskom. Je dôležité tieto kroky v oblasti GMO koordinovať aj na národnej úrovni. Členské štáty by mali informovať verejnosť o GMO GMO a je potrebné, aby sme e, zamedzili e, rezistencie, rezistencii vo výrobných linkách. E, musíme urobiť účinné monitorovanie pestovania GMO, aby sme zabezpečili presnosť vedeckých hodnotení, aby sme vylepšili naše techniky na budúce hodnotenia. Ja sa stretnem budúci e, štvrtok s predstaviteľmi pre oblasť GMO. Pokiaľ ide o pestovanie, som si istý, že vám to je známe, že e, pracovný program komisie predpokladá e, predloženie e, konkrétnej iniciatívy do leta, na základe ktorej by mali členské štáty, štáty mať možnosť rozhodnúť sa o tom, či povolia pestovanie e, GMO e, plodín. E, bude to predmetom e, politických usmernení. E, pokiaľ ide o klonovanie, to je tá ďalšia vec. V januári som sa zaviazal, že vypracujem do konca tohto roku správu. Je už zahrnutá do pracovného programu. Mojím cieľom je vypracovať konzistentný prístup ku klonovaniu, ktorý by mal splniť najrôznejšie záujmy EÚ a ako aj zúčastnených strán, aby sa dospelo k komplexnému a vyváženému obrazu. Pracovný program zahrňa aj revíziu pravidiel týkajúcich sa financovania oficiálnych kontrol v oblasti potravín a krmív. E, vychádza sa pritom z externého hodnotenia vykonaného v roku 2008. Cieľom revízie je zaviesť jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá e, pri e, aplikácii tzv. inšpekčnej poplatky. E, toto je obsiahnuté v pracovnom programe v súvislosti s uvádzaním na trh osív a e, množiteľských materiálov, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o e, ochranu zdravia zvierat, mám tieto priority. Nový zákon o zdraví zvierat, ktorý by stanovil jednoznačnejšiu regulačnú struktúru pre ochranu zvierat v EÚ, ako aj stratégiu EÚ. E E, pre túto oblasť. Pokiaľ ide o nariadenie o preprave zvierat, mali by sme sa lepšie zameriať na e, tieto priority aj v našej politike. Som si istý, že so mnou súhlasíte, že pracovný program na rok 2010 a ďalšie obdobie musí byť založený na silných inováciách. Teraz by som chcel teda niečo povedať o širšej otázke inovácií a technického pokroku. E, mne záleží na technickom pokroku a inováciách, ale nie za každú cenu. Musí to byť zodpovedná inovácia, ktorú treba pozbudzovať, ale zároveň musíme prihľadať na otázky rizika a bezpečnosti. Takisto máme povinnosť vysvetľovať rôzne e, výhody či nevýhody pre spotrebiteľov. E, e, nedostatočné informácie niekedy kedy e, monopolizujú médiá a spotrebitelia nedostanú presnú informáciu. Potrebujeme oveľa otvorenejšiu diskusiu o vede. E, týka sa to aj potravinového priemyslu a vývoja nových e, produktov. Tu je potrebné, aby sa predišlo šíreniu rôznych nepravdivých informácií, ktoré vyvolávajú obavy európskych občanov. Skôr než skončím, by by som sa chcel vyjadriť o niektorých e, aspektoch, ktoré sú predmetom e, ďalších diskusí, hoci nie sú zahrnuté v pracovnom programe. Napríklad pokiaľ ide o farmaceutika, vítam e, pokrok ktorý bol dosiahnutie napríklad v súvislosti s informovaním pacientov. Som si istý, že je potrebné lepšie informovať pacientov. Internet je zaplavený informácií o zdravotníckých produktoch, ale e, nemajú e, pacienti možnosť tieto informácie prekonzultovať. Je potrebné, aby sme ich chránili a môžeme tak urobiť prostredstvom poznatkov. Musíme zabezpečiť, aby pacienti mali prístup k spolahlivým pravdivým a kvalitným informáciám. Nová legislatíva, ktorá by umožnila pacientom robiť kvalifikované rozhodnutia o svojom zdraví, je takisto našim cieľom. Môžem vás uistiť, že v tom momente, ako to Európsky parlament odsúhlasí od, v prvom čítaní, som e, pripravený e, s, s vami ďalej spolupracovať. Okrem toho, uh, pred niekoľkými týždňami španielské predsedníctvo vyzvalo členské štáty, aby e, predložilo riešenia e, ešte nezodpovedaných otázok. Ja som pripravený e, pracovať na tejto významnej problematike možno v júni. Rada možno nedosiahne to, čo si predsa vzala, ale je potrebné, aby rada prijala spoločnú pozíciu, aby mohol parlament pristúpiť k druhému čítaniu čo možno najskôr. Verím, že môžem s vami počítať, aby sme dosiahli dobré výsledky pre pacientov v celej EÚ. A teraz pokiaľ ide o, o uplatňovanie e, nariadenia o potravinových e, nárokoch. E, tu e, je potrebné postupovať krok od kroku. Pokiaľ ide o obsah živín, nesmieme e, dopustiť, aby sa šírili nepravdivé informácie tvrdiace o prospechu potravín obsahujúcich vysoké percento soli alebo tukov. Nie je možné, aby takéto produkty boli predmetom pozitívnej reklamy parlament e, musí ja by som chcel upriamiť pozornosť parlamentu, že e, koncepcia e, profilu živín je veľmi dôležitá preto, aby dostali spotrebitelia pravdivú, e, pravdivú informáciu. Pán predseda, e, ďakujem vám za pozornosť a som pripravený e, hovoriť o ďalších otázkach. Pracovný program obsahuje mnohé z hlavných línií ďalšieho vývoja a pripravovaná cestná mapa by mala takisto prispieť tomuto cieľu. Teraz sa teším na vaše otázky otázky. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem za váš príhovor a za ciele, ktoré ste nám predstavili. Predstavili ste zároveň aj tendencie, o ktorých by ste chceli ďalej rozhodovať. Životné prostredie je dôležitá téma, ale zdravie je ešte oveľa citlivejšou témou, pokiaľ ide pretože tu ide o ľudí a sú tu určité také problematické miesta, o ktorých ste takisto hovorili. Máme tu prihlásených 20 ľudí o slovo, takže poprosím každého dve minúty a presne dve minúty, pretože to inak bude neferové voči ostatným, ktorí by takisto mali mať možnosť dve minúty a skončím Teraz už vlastne ukončím aj zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili, pretože tak či takto máme veľa. Pokiaľ ide o EPP, pedalíze, nech sa píš, páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Omeškanie, ktoré bolo zaznamenané, ospravedlenie, pretože ak ste boli v inom grémiu Európskeho parlamentu, tak sa to dá akceptovať. Iné ospravedlenia by sme neprijali. Mám tri kratučké otázky. Spomenuli ste tu vo vašom vypočutí o, hovorili ste tu o organizáciách pacientov, ktoré chcete lepšie podporovať a predovšetkým tie, ktoré sú nezávislé. Už tu máte nejaké e, vízie, ktoré by ste nám mohli ohľadne tohto problému prezentovať. Potom ste ešte hovorili o klonovaní. E, práve sme hlasovali o nariadení o Novel Food. E, je tu taká vec, že, by sme, že počakávame od komisie separátny návrh a očakávame, že by tam mohol byť aj zákaz tomto, v tejto separátnej správe. Chcel by som, aby komisia pracovala, rýchlejš- komisia pracovala rýchlejšie, pretože inak sa dostaneme do konfliktu a komisia vôbec žiadny návrh nepredloží. Čiže detaily Musí tu samozrejme byť iniciatívna komisia, ale chcete, aby e, toto nariadenie Novel Food bolo rýchlo odsúhlasené, tak potrebujeme e, separátny návrh zo strany komisia. Tretia otázka. Hovorili ste tu o tabaku a o konzume tabaku. Považujem to za správne, že ste práve pri tabakových produktoch a o smernici o tabakových produktoch, že tu chcete chrániť zdravie ľudí ešte viac, ale chcem, aby sme si pozreli dve veci. Poprvé, e, nemáme na celoeurópskej úrovni zákaz e, fajčenia vo verejných priestoroch. Mali by sme to urobiť, ľudia sú tu však dosť citliví v tomto, pokiaľ ide o princíp subsidiarity, na to ľudia reagujú dosť citlivo. Viete potvrdiť, že Európska komisia e, pracuje na politike zrušenia priamých subvencií do tabakového priemyslu? Klinec Bulmut, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nezachytila som tu presne moje meno. Ďakujem pekne, pán Dali. Hovorili ste tu o tabaku a o viacerých iných témach, ktoré sa ma týkajú som veľmi rada, že som to počula, ale chcem sa sústrediť na uh, profil nutrien, nu, nutričných látok látok. Čakáme na to už 4 roky, že komisia urobí takýto profil, ktorý by potom mohol určiť úroveň e, výživných látok pre klientov v produktoch. A potom tu ešte bol návrh ktorý hovoril o vysokej úrovni masti, cukru a hovorili ste aj o organizáciách konzumentov, e, kde tu ide o také produkty ako napríklad šišky, ktoré sú smažené, aby tieto boli zakázané. To by bolo smiešne. Ako chcete zabezpečiť to, že ciele tohto, tejto legislatívy sa dajú vôbec dosiahnuť? Ďakujem pekne, Corinne Lapáš. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj pán komisár za to, že ste prišli medzi nás. Mám na vás dve otázky týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov. Hovorili ste o nacionalizácii, e, ku ktorej sa zaviazala Barozová komisia, ale táto e, racionalizácia e, by e, e, zrejme mala vychádzať z rozhodnutia Rady ministrov z decembra 2008, kde sa požadovalo prehodnotenie metód hodnotenia, predovšetkým pokiaľ ide o úrad EFSA. Moja otázka je, či máte v úmysle túto tému e, položiť na stôl, lebo to, toto je podľa mňa veľmi dôležitá téma. Vy ste totiž povedali, že mienite e, sa obrátiť na organizácie expertov, čo je pochopiteľné. Samozrejme pod podmienkou, že pokiaľ tieto orgány expertov budú riadne plniť svoje úlohy transparentným spôsobom. Ja by som teda chcela vidieť, ako si to predstavujete, či si myslíte, že parlament by sa do toho mal zapojiť, či chcete navrhnúť zmeny v, vo výbere alebo v spôsobe práce EFSA tak, aby zdravie európskych spotrebiteľov bolo skutočne chránené a aby mali európsky spotrebitelia dôveru v rozhodnutia príjmané na európskej úrovni. Ďakujem, Michel. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, vítajte, pán Dali, Mám dve otázky. E, na chceli, povedali ste, že chcete urobiť akúsi bilanciu alebo správu o riadení v poľnohospodárstve, ale my takisto ako parlament chceme vykonávať svoje e, kontrolné právomoci a ustanovili sme s týmto cieľom dočasnú komisiu. Veríme, že táto môže vyvíjať doplnkovú činnosť, ale chcela som sa spýtať na GMO. E, ja som biolog biologička, vedkynia a e, existuje v zemiakoch eh, eh, gen eh, rezistencie pre tuberkulóziu, ktorý sa volá neomezil. V smernici z roku 2001 sa hovorilo o tom, že tento typ génu by sa mal vylúčiť od roku 2004. Preto ma prekvapilo, že keď sa udeluje povolenie aj napriek tomu, že tieto zemiaky obsahujú obsahujú tento eh, rezistenčný eh, gen, ale eh, povoluje sa, pokiaľ nepresahuje GMO 0,9 potravín alebo krmiva. Čiže máme tu už túto smernicu z roku 2001, ktorá to síce zakazuje, ale napriek tomu sa povoluje používanie tohto typu zemiakov. Ďakujem. Skôr než odpoviete, to máme ešte ďalšiu otázku a potom vás poprosím o odpoveď. Ja, dank u eh, ik ben heel erg blij dat u zegt dat... Ďakujem pekne, pán komisár. Teší ma, že počujem, že politika ohľadne eh, potravín musí sa zlepšiť pre občanov Európskej únie, ale predsa len mám otázočku v tomto kontexte. Pán Dali, Počúvate nás, alebo sa tam rozprávate? Ide tu o to, že čoskoro budete rokovať so Spojenými štátmi americkými aj ostatnými štátmi, pokiaľ ide o klonovanie, pokiaľ ide o právne predpisy ohľadne klonovania mm, krmiva pre zvieratá, čiže budete rokovať o stratégiách na tejto oblasti, ako sa to bude vysvetľovať verejnosti, aj napriek tomu, že ešte stále nie je nejaké konečné stanovisko a predovšetkým v parlamente sú tu veľké e, výkyvy názorov, či tak alebo onak, že by sme tu mali mať predsa len určité záväzné pravidlá. A mimochodom mám tu anonymný mail, ktorý som dostala. Neviem, či obsah tohto mailu nie je nesprávny, ale nepotrebujeme najprv stanovisko Európskej únie, aby sme potom až mohli začať rokovať so Spojenými štátmi americkými. Ďakujem pekne za otázky. Pán komisár, keď môžete teraz odpovedať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. keď som vo vypočutí hovoril, tak som sa tam vyjadroval o určitých nových možnostiach, pokiaľ ide o financovanie organizácií spotrebiteľov a pacientov, čiže to by malo zabezpečiť nezávislosť, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Momentálne sa nachádzame vo fáze štúdií a reflektovania týchto možností a mali by sme e, mať už určité návrhy v blízkom čase, ktoré by sme vám predložili, aby sme sa mohli o nich s vami baviť. Dúfam, že to bude čoskoro. Pokiaľ ide o klonovanie, tak samozrejme slúbili sme, že správa bude do konca roku a aj ju dodáme do konca roku. Neviem presne, aký e-mail tu kolegyňa spomínala Neviem presne, nevidel som kópiu tohto e-mailu, ale čo môžem povedať s istotou, je, že zatiaľ nie sú otvorené žiadne rokovania so Spojenými štátmi americkým alebo nejakým iným štátom, ktoré by sa týkali témy klonovania. A to, o čo vlastne sa budeme snažiť pri rokovaní zohľadniť, je dialog a tento dialog sa snažíme so všetkými zúčastnenými stranami. Spojené štáty americké boli takisto pozvané na, tento, na túto debatu, dialog s nami, ale zatiaľ sa nekonajú žiadne negociačné rokovania. Ani teraz, ani sa ešte zatiaľ nekonali. Čiže až dovtedy, pokým nebudeme mať my jasnú politiku ohľadne tejto témy. A túto budeme musieť potom obhajovať, keď sa začnú negociačné rozhovory. A pokiaľ ide o tabak a tabakové produkty, pokiaľ ide o zákaz fajčenia v verejných miestach, rozumiem, že to pravdepodobne nestihneme, ale budeme sa snažiť dosiahnuť určité legislatívne závery, ale chcem, aby sme presvedčili čo možno najväčšie množstvo členských štátov, aby sa držali nášho zákonu alebo toho smerovania, ktorý má viesť. Pokiaľ viem, podpory, subvencie pre tabakové produkty boli odčlenené od poľnohospodárskych e, dotácií. A to teraz je dosť problematické, pretože ako dobre viete, financovanie e, našej antifajčiarskej kampane ehm, je financovaná práve z tohto fondu, ktorý sa dostával v polnohospodárom a teraz tieto finančné prostriedky už nie sú k dispozícii, takže musíme aj s vašou pomocou zabezpečiť, aby sme pokračovali e, v, tejto, v tomto financovaní, aby sme mohli pokračovať aj v tejto kampani protifajčiarskej a pokiaľ ide o profil nutričných látok, e, počul som kritiku z viacerých strán. E, vraj sme stanovili príliš vysokú úroveň. Znovu, zakladáme naše rozhodnutia na základe vedeckých informácií, nerobíme to sami od seba, máme určitý systém, ktorý vyhodnocuje a má poradnú funkciu v tejto oblasti. Avšak na druhej strane, ako som už povedal aj v príhovore, viem, že tento výbor hlasoval za odčlenenie e, týchto profilov v rámci e, nariadenia o nových potravinách. Čiže tu vás žiadam o revíziu, pretože domnievame sa, že nutričné profily sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o informovanosť našich spotrebiteľov. Čo vlastne chceme povedať? Hovoríme iba to, že každý produkt, každý, každý druh potraviny, ktorý e, bude mať povolenie a e, dostať sa na trh, ako zdravý pre spotrebiteľa, pre užívateľa, kvôli akejkoľvek už nejakej špeciálnej vlastnosti, ktorú by mal mať, by nemal by, byť by nemal mať dovolené, e, aby sa mu robila reklama bez toho, aby tam boli uvedené tieto prahy nutričných profilov, ak sa to teda prekročí. Musí to tam byť jasne uvedené. Ak nebudeme informovať e, spotrebiteľov o týchto v skutočnostiach, tak budeme jednoducho robiť negatívnu službu našim spotrebiteľom. A ja sa domnievam, že e, tým by sme vlastne zvyšovali možnosť toho, že budú spotrebitelia zneužívaní a proti tomu sa musím ja vždy ohradiť. A pokiaľ ide o GMO produkty, modifikované rastliny, už som zodpovedal viaceré otázky aj vo výbore Agri a tam sa ma takisto pýtali, e, hovorili, že by sme mali hovoriť o GMO produktoch na úrovni vedeckej a mali by sme sa držať vedeckých argumentov. A jeden z členov sa dokonca spýtal, e, či by sa Envy a Agri mohli spojiť na, takémto, na takejto diskusii a môžem povedať, že to len podporujem, takéto e, riešenie, aby sme participovali na, tých, na debate o týchto otázkach spoločne, aby sme pochopili E, aké sú tu vlastne problémy, aké sú tu možnosti rozčlenenia a aké sú tu potom následné efekty. Experti nám hovoria, že GMO modifikované rastliny, tie, ktoré boli odsúhlasené a povolené, že sú bezpečné. A to, čo my robíme ako komisia, je, že my sa snažíme sledovať odporúčania parlamentu a rady a zároveň aj vedecké odporúčania. Nemôžem ako komisár urobiť svojvoľné alebo subjektívne rozhodnutie, pokiaľ ide o to, čo sa odsúhlasí, povolí a čo nie. A to je tak aj správne. Musím byť objektívny a musím sa spoliehať predovšetkým na vedecké odporúčania, ktoré dostávam k dispozícii. A toto je to, o čo sme sa doteraz snažili. Amflora nie je pre, e, určená pre ľudí. Je to pre priemyselný produkt a tak to aj zostane. Pokiaľ ide o antimikrobia biolárny gén, o ktorom sme tu hovorili, o tom sme už hovorili špecificky v rámci špeciálnych diskusí, e, nie len zo strany EFSA, ale aj ECDC a EMEA takisto sa k tomu vyjadrovali, aby urobili svoje vlastné hodnotenie tohto génu, aby, či, aby, sa, aby sme vedeli, či je to v poriadku alebo nie používať tento produkt tak, ako sa používa. Pokiaľ ide o H1N1, hovorím, a už som povedal, že sme robili kontrolu a vy, požiadali sme o spoluprácu aj váš výbor, aby ste sa zúčastnili na tomto hodnotení. A vítame samozrejme všetky tieto hodnotenia zo všetkých strán. Musíme byť opatrní, pokiaľ ide o spôsob, akým pokračujeme v práci. Pokiaľ ide o tieto chúlostivé otázky, chcem získať vašu pozornosť na jednu vec, upriamiť pozornosť na vašu na túto vec. Pandémie sa budú opakovať a bol by... A všetko závisí od toho, ako budeme sa venovať vyhodnocovaniu tej pandémie, ktorú sme tu mali. A to by mohlo vyvolať určitý syndrom výjúceho vlka v našich e, inštitúciách a v našich členských štátoch. Spôsob, akým budeme nakladať s touto otázkou, môže vyvolať určitý dojem začnú sa navonok dostávať nesprávne informácie, že nebudeme v budúcnosti reagovať tak rýchlo, ako by sme mali reagovať, pretože to by vlastne a to by vlastne ohrozilo našich občanov. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o produkty GMO, kontaktoval ma aj predseda Agri, či máme otvorenú debatu, pokiaľ ide o budúcnosť GMO produktov a mohli by sme skutočne nájsť priestor na spoločnú komunikáciu musíte trochu kratšie reagovať, pretože tu máme ešte väčšie množstvo otázok. Poprosíme ďalšieho rečníka. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Keď som vás počúvala, som si uvedomila, akú obrovskú úlohu máte. Chcela by som eh, poprosiť o niektoré E, spresnenia týkajúce sa smernice o cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Španielske predsedníctvo prejavilo svoju ochotu a aj členské štáty do 8. mája majú lehotu na predloženie svojich stanovisk. Pokiaľ ide o definíciu e, týkajúcu týkajúceho sa e, tejto oblasti. Máme tu e, prípady e, dôchodcov, ktorí dostávajú zdravotnú starostlivosť v inom štáte a ide tu o kvalitu a bezpečnosť tejto starostlivosti. Okrem toho tu vstupuje aj otázka elektronickej zdravotnej starostlivosti. Poprosím vás, aby ste nám povedali niečo o tej tejto oblasti, aby sme o tom mohli diskutovať v rámci druhého čítania o niekoľko mesiacov. Okrem toho, minulý týždeň sme hlasovali o e, falšovaných e, farmaceutických produktoch. Nebola som veľmi nadšená výsledkom tohto hlasovania a chcela by som sa vás pýtať, či by nebolo možné predsa len postarať sa o prijatie predpisov, ktoré by umožnili zabezpečiť vyššiu istotu e, v momente, keď sa akceptuje eurobalenie a či by ste mohli v tomto smere niečo povedať o dodatočných bezpečných zárukách. Ďakujem. Uh, yes, like ask. Uh, ja by som chcela položiť otázku o verejnom zdraví. EU e, začala spoločné programovanie týkajúce sa e, zdravia, prepojenia zdravia a e, potravín. Myslí si pán komisár, že by, nemyslí si pán komisár, že rovnaké vedecké úsilie by sa malo venovať aj nadmernému užívaniu alkoholu, ktoré vedie k množstvu zbytočných úmrtí v Európe a vo svete tak, aby sme e, vedeli, čo robiť v tomto smere, napríklad prostredníctvom cenovej politiky. Ďakujem. Ja, e, schön, dass Sie da sind. ďakujeme pekne za to, že ste prišli, pán komisár. Ešte sa vrátim k tým nutričným profilom. Viete, že výbor pre životné prostredie spolu s nariadením o označovaní e, potravín už odmietol tieto profily, a to už po druhýkrát, a to preto, že práve tieto nutričné profily nie sú validné, nemajú vedecké, vedecký základ. A napriek tomu sa berú ako základ, pokiaľ ide o validitu uh, health claims. A myslím si, že práve tieto musia byť bezpečné, pretože spotrebiteľ má právo na to, aby mal o produktoch reklamu, ktorá je pravdivá. Ale pokiaľ ide o tie nutričné profily, ktoré nie sú validné, to by mohlo byť zavádzajúce a navyše ešte tieto nutričné profily e, sú nepotrebné, pokiaľ ide o vyhodnocovanie správnosti alebo nesprávnosti e, výpovedí reklám, pokiaľ ide o potraviny. To nezávisí od toho teraz, či obsahuješ potravina masť alebo niečo iné. Nechceme takéto zadelovanie potravín do dobrých a zlých. Spotrebiteľ musí rozhodnúť sám, či chce označenie alebo nie. A takéto nové označenie by malo spotrebiteľovi e, dať informácia, a nie nejako zaškatulkovať potraviny do zlých alebo dobrých, dobré potraviny. Čiže v tomto ohľade je nepotrebné. Ale ešte tu je jedna otázka, pokiaľ ide o pripustené reklamy potravín, e, pokiaľ ide o EFSU. Tu už meškáme zhruba rok a pol, ešte budeme potrebovať ďalší rok, e, aj rok aj pol, pokiaľ budeme mať zoznam e, bude k dispozícii zoznam reklám o potravinách, ktoré budú správne. A teraz komisia chce určitý postupný spôsob postupu, ale to vedie k nesprávne informácie. Chcel by som sa venovať trom eh, bodom. V prvom rade by som sa chcel vrátiť k chrypke HN1N1. Eh, vy ste hovorili o pandémii, ale všetci vieme, že vo svete išlo o epidémiu, ktorá mala oveľa menej smrteľné následky než bežná sezónna chrípka. Preto si myslím, že keď nejaký úrad alebo taký úrad ako je váš hovorí o tejto téme, používal témy problémy, ktoré zodpovedajú tomu, čo sa skutočne stalo. A ako ste spresnili aj v súvislosti e, s inou témou, a to celkom oprávnenie, riziko e, e, možných pandémií medzi obyvateľstvom je žiaľ dosť vysoké, pretože v budúcnosti treba s nimi počítať a preto je dôležité, aby sme dokázali spolu s komisiou, ako povedal Michel Rivazi a ako to navrhuje aj predseda komisie, aby teda existoval úrad či orgán, ktorý by mohol uistiť všetkých Európanov, o tom, čo sa skutočne stalo. A ďalej by som vás chcel poprosiť o informáciu o pacientoch. Viem, že vy e, na túto tému komunikujete s komisiou, ale nie je mi celkom jasná vaša pozícia. Vy si želáte, aby sme zašli ďalej pri vzdelávaní pacientov, aby sme ich e, poučali ako uh, užívateľov liekov, ale nie sú tu na to dostatočné nástroje ani právny základ. Preto by som vás prosila, aby ste sa vyjadrili aj k tejto téme. Ďakujem. Richard Weber. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω κύριε Pán predseda, dovolte, aby som sa vrátil k GMO produktom. Sú tu farmári, ktorí chcú moratórium, dosiahnuť moratórium, pokiaľ ide o nepoužívanie GMO produktov. V roku 2008 komisia urobila podobné stanovisko. Musíte počúvať to, čo hovoria vedci ohľadne tejto problematike Európska asociácia bezpečnosti potravín je nezávislá, ale momentálne zdá sa, že jednoducho sa riadi názorom priemyslu. A nová politika komisie potrebuje sa zmeniť, pretože sa zdá byť, že príliš podporuje rozdávanie licencií, pokiaľ ide o GMO produkty a to aj napriek tomu, že sú tu vedecké pochybnosti, ktoré boli vyjadrené. Potrebujeme zabezpečiť, aby spôsob, akým vedci skúmajú tieto otázky, tak to musíme zohľadniť veľmi pod, pozorne a detailne, pretože musíme zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov a občanov EÚ. Nemôžeme pre, propagovať predsa biotechnológiu Európskej únie, ale chrániť ľudí. Musíme sa pozerať na to, aký vplyv majú tieto GMO produkty dlhodobo. Zdá sa, že jednoducho ignorujete veľa z negatívnych názorov vedcov, ktoré sú dnes už známe. Sú tu určité plány, ako by sa dalo ako by sa dali zohľadniť tieto názory zo strany EFSA, pretože to súvisí aj s otázkou, pokiaľ ide o konflikt záujmov. Snažíte sa o rozšírenie tohto moratória alebo nie? Ďakujem za, ďakujem za odpoveď. Ďakujem pekne, pán komisár. Počuli sme už, aké veľké úlohy máte pred sebou. Už sme počuli aj o H1N1, počuli sme o epidémiách, o pandémiách. Ja by som chcela sa spýtať niečo bližšie k imunizácii. Zistili sme, že v Európe úroveň zaštepenia u detí idú smerom nadol. A to má viacero dôvodov, pretože niektoré choroby ako mumps alebo kiahne už e, sa považujú ako vyhynuté choroby, hoci stále sa objavujú prípady. Na druhej strane zasa tu máme veľké množstvo turizmu a otvorené hranice a práve týmto spôsobom sa zase tieto choroby dostali k nám. Čo plánuje komisia v rámci očkovacích plánov urobiť všeobecne paušálne pre celú Európsku úniu, aby naše deti boli očkované pravidelne a lepšie. Ak chcete odpovedať, nech sa páči, ale čo možno najkratšie. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o starostlivosť o zdravie, cez hraničnú starostlivosť o zdravie, Hovorili sme so španielským predsedníctvom, tieto rozhovory sú veľmi pozitívne a slúbili nám, že, to budú, že sa tomu budú venovať. Na stretnutí ministrov zdravotníctva e, boli distribuované návrhy e, štúdií a tieto obsahovali základy a prvky možných dohôd, ktoré by sa dali dosiahnuť do konca, do júna. To je čas, kedy vlastne vy budete musieť sa v druhom čítaní k tejto téme vyjadriť. Čiže chcem byť optimistický v, tejto, v tomto ohľade, ale zdá sa by, že máme takýto časový harmonogram k dispozícii. Pokiaľ ide o verejné zdravie, súhlasím, že e, mal by sa robiť výskum, pokiaľ ide o dopad a e, dôsledky e, používania potravín. To je takisto dôležitá otázka. Je to veľká oblasť, ktorej by sme mali venovať viac pozornosť. Ale chcem povedať, že možno, že to odo mňa počujete už opakovane, je tu viacero limitácií, ktoré musíme takisto zohľadniť a ktoré budeme musieť prekonať, aby sme dosiahli to, o čo sa usilujeme, pretože ide o veľmi dôležitý krok, ktorý musíme začať Čiže musíme vziať do úvahy aj možnosti, ktoré e, prinášajú preventívne kampane. Musíme jednoducho investovať viac do preventívnych kampaní, aby komisia mohla prispieť oveľa väčším spôsobom práve zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Musíme dosiahnuť, aby zdravie ľudí bolo na prvom mieste a musíme zlepšiť kvalitu života. A pokiaľ ide o nutričné profily, tie, ktoré boli stanované, tie sa zakladali na vedeckých hodnoteniach zo strany EFSA. Komisia potom urobila ešte dopadové štúdie e, a sa týkalo daných nutričných profilov, ale takisto musíme povedať jednu vec jasne. Nutričné profily nie, sa neberie do úvahy pri tom pri jednotlivom vyhodnocovaní daného produktu, či sa už e, teda tento produkt odsúhlasí alebo nie. Ide tu iba o to, že ak bude prekročený tento nutričný profil, tak nebude môcť vychvalovať iba tú svoju vlastnú e, pozitívnu vlastnosť, ale bude musieť uviesť aj prekročený prach tohto nutričného profilu. A pokiaľ ide o H1N1, e, tu sme pristupovali k tomuto problému ako k pandémii a čo sa vlastne stalo v prvých mesiacoch tohto procesu. E, mali sme tu rýchle, rýchle reakcie zo strany všetkých zúčastnených strán. Bolo to oveľa rýchlejšie ako čokoľvek iné, čo sme tu zažili predtým. A vlastne jedna, jeden z výsledkov alebo dopadov takéto nízkej úmrtnosti, pokiaľ ide o túto pandémiu, by môže byť pripísaný aj k tomu, že sme takto rýchlo reagovali, že sme reagovali tak, ako sme reagovali keby sme neboli zareagovali tak, ako sme zareagovali, že by sme to boli vnímali ako obyčajnú, obyčajnú priemernú chrípku, možno by boli dopady oveľa devastujúcejšie. Čiže musíme sa na to pozrieť tak, ako sme postupovali, musíme analyzovať náš postup, aby sme zabezpečili, že v budúcnosti budeme k takýmto otázkam postupovať čo možno najobjektívnejšie. Súhlasím, že vakcinácia bohužiaľ sa považuje ako nepotrebná a to stále vo väčšom množstve členských štátov. Avšak účinky, ktoré teraz máme, Pozrite sa, Bulharsko minulý týždeň. Čiže je tu niečo, toto je niečo, čo musíme byť neúnavní, musíme ďalej hovoriť, že vakcinážia môže eliminovať túto chorobu. A pokiaľ ide o informácie pacientov, počúvame to, čo hovorí parlament k tomuto problému a chceli by sme aby parlament pokračoval v diskusiách a debatách a všimli sme si už určité prvky týchto diskusí a rokovaní a boli urobené a predložené pozmeňovacie návy, ktoré aspoň pre mňa znamenajú veľký prínos a domnievam sa, že by sme mali takto pokračovať aj ďalej. Čiže aj z vášho výboru napríklad by sme mohli k tomuto balíku dostať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Katrin Suli.

Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Vaša úloha je obrovská a pokrýva široké spektrum, ale so e, zájmom som si vypočula to, čo ste hovorili o starostlivosti o zvieratá, pretože v Lisabonskej zmluve o tejto otázke hovorí iba článok 13. Čo má v úmysle spoločenstvo a členské štáty urobiť v tomto smere a konkrétne aké máte vy e, ciele ako komisár, ktorý má na starosti túto oblasť, predovšetkým pokiaľ ide o výskum a e, používanie zvierat vo výskume a v kozmetike, pretože e, sa má revidovať smernica o kozmetických prípravkoch a predovšetkým o testoch vykonávaných na zvieratách. Ďakujem. Ďakujem, Mario Curie. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár Dali, chcel som sa spýtať, či máte nejaký program, ktorého cieľom je zaoberať sa otázkami duševného zdravia toto je problematika, ktorá je z roka na rok závažnejšia a je potrebné, aby sme tento problém posúdili z nového pohľadu. E, myslíte si, že by sme v oblasti psychiatrie a duševného zdravia mohli vyčleniť viac zdrojov na nový výskum? Vy ste o niečom podobnom pred chvíľou hovorili a e, skutočnosť je taká, že jedno jednotlivé krajiny majú odlišné liečebné protokoly a existujú tu e, rôzne, e, rôzna úroveň týchto protokolov. Ďakujem. Pilar. Ďakujem vám, pán komisár, za opis e, vášho programu. My e, v rámci EÚ sme urobili veľmi veľa pre bezpečnosť potravín a e, skutočne sa e, niekedy sprísnili požiadavky oproti pôvodným požiadavkám komisie, ale, komisie, ale nie vždy potraviny, najmä tie, ktoré sa dovážajú, zodpovedajú týmto požiadavkám. Ehm, VHO nám e, neumožňuje zakázať e, dovoz niektorých týchto e, potravín, napríklad rybacích konzerv z juhovýchodnej Ázie, pokiaľ ide o klonované zvieratá. Eh, návrh o nových eh, potravinách už neobsahuje tento prvok a takisto eh, sa neobjavil text, ktorý by zakázal používanie klonovaných zvierat. Mohli by ste nám o tom povedať? My vieme o tom, že zvieratá sa klonujú a keď ide o zákaz mláďat, klonovaných zvierat pre použitie v potravinách. Ako si to môžeme overiť? Nie je možné si overiť, či máme dočinenia s, so zvieraťom z klonovaného alebo e, neklonovaného pôvodu. E, ďakujem. Ďakujem, pán predseda smernica o, o cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti ma osobitne zaujíma, pretože som bola spravodajkyňou pre túto oblasť a požiadala som, aby Európska únia skutočne prihliadla na veľkú výzvu nadchádzajúceho obdobia a to je starnutie obyvateľstva a starostlivosť o túto vekovú skupinu, e, e, predovšetkým pokiaľ ide o osoby žijúce mimo vlastného štátu. E, zobrala som na vedomie, že váš predchodca v tomto smere chcel ešte čakať, ale pán komisár, pýtam sa, či vy máte v úmysle rozšíriť tento text týkajúci sa poskytovania cezhraničnej starostlivosti, pokiaľ ide o osoby, ktoré patria k vyšším vekovým skupinám a žijú mimo územia svojej krajiny. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, pán komisár pokiaľ ide o povolenie používať GMO, tak e, skutočne vo mne vyvoláva obavy, pretože ide o prvé takéto povolenie od roku 1998. Hovoríte, že vychádza z vedeckých poznatkov, ale tieto skutočne musia byť e, spolahlivé. Je pravda, že komisia vychádza z dvoch štúdií, ktoré vypracovala EFSA, ale zároveň platí, že e, tento, že sa tieto údaje nepovažujú za spolahlivé. A preto by e, tieto štúdie nemala robiť iba EPSA, ale aj e, ďalšie inštancie. E, a pokiaľ e, sú Predstav, je predstava, že neboli tieto e, údaje celkom spolahlivé, prečo komisia nepožiadala o nové Ďakujem, Ania Weisgerber. Ďakujem. Ja mám tri krátke otázky. Jedna sa e, týka e, imitátov potravín a chcem sa um, srdečne poďakovať e, pánovi komisárovi. Vy ste v e, vypočutí jasne povedali, že e, sa budete zasadovať o e, lepšie e, označovanie imitátov, pretože je to jednoznačne podvod e, a um, mm, koleme sa tým spotrebiteľa. Ja sa chcem opýtať, že aký je stav v tejto veci v komisii. E, výbor pre životné prostredie sa e, za to veľmi jasne jasne e, vyslovil a ja e, viem, že sú právne problémy so slovom imitát. Myslím, že to nie je nutné, ale môžeme predsa e, nájsť iné riešenie, napríklad, že tam bude napísané, že je to vyrobené z rastlinného tuku miesto syru a myslím si, že sú dobré možnosti pre formuláciu a pre označovanie. Druhá otázka, geneticky zmenené organizmy bola dnes témou a ja som rád, že aj prezident Barozo to podporil, aby ste sa zasadili o to, že to necháte na na členské štáty, e, či e, chcú ehm, pestovať geneticky ehm, zmenené rastliny alebo nie. A Ehm, chcem sa pýtať, či e, tento návrh e, môže obsahovať aj to, že regióny v členských štátoch môžu prijať toto rozhodnutie. E, toto musia samozrejme členské štáty právne vyjasniť, ale otázka je, či na európskej úrovni sa to necháva otvorené. Ďalšia vec je ehm, o ehm, pacientoch, o informácii pacientov. Ja som za túto informovanosť pacientov a mali by sme zriadiť internetovú platformu, ktorá bude neutrálne preverená a bude um, informovať pacientov o liekoch aj o um, chorobách e, a e, ich liečení a um, toto sa už preakovalo vo výbore pre ochranu spotrebiteľov a tiež to prešlo vo výbore pre životné prostredie. Ja sa chcem pýtať, e, aký vy máte k tomu postoj. Ďakujem, Antonia Parvanová. Uh, ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Dali, za to, že ste prišli. Mám tri krátke otázky. Uh, s odpoveďmi za milióny eur. Prvá je starnúce obyvateľstvo a kríza, ktorá teraz ohrozuje naše systémy zdravotníctva. Máte nejaké zámery vyzvať členské štáty, um, aby um, vypracovali pripravenosti pre e, riešenie týchto rizik a tiež pre zabezpečenie zákonnej zdravotnej starostlivosti a toto má tiež dopad na e, riadenie e, zdravotníckého personálu. A po druhé, aké máte plány k digitálnej agende v elektronickom zdravotníctve a po tretie, ten farmabalík nám otvára nové problémy a chcem sa opýtať, či máte ďalšie myšlienky alebo návrhy ako e, zabezpečiť e, klinickú činnosť e, farmaceutických výsledkov alebo ako zabezpečiť hodnotenie liekov. Ďakujem. Posledná otázka Sandrine Bellier. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Deli. E, veľa sa tu hovorilo o GMO a my zdieľame všetko, čo je potrebné na to, aby sme zabezpečili účinnú a harmonizovanú ochranu obyvateľov Európy proti e, takýmto kultúram, ktoré obsahujú e, GMO. Obmedzím sa iba na jednu otázku. Chcela by som znova upriamiť vašu vašu pozornosť na problém spojený s transparentnosťou a informovanosťou, pokiaľ ide o vedecké hodnotenie urobené EPSov, e, EPSov v súvislosti s označovaním potravinových výrobkov. E, pokiaľ ide o označovanie mäsa zvierat, ktoré e, konzumovali produkty obsahujúce GMO, myslím, Myslíme si, že e, to je e, vec, ktorej by mala komisia a váš úrad venovať pozornosť. Vy ste nám povedali, že komisia vo svojich rozhodnutiach vychádza z vedeckých hodnotení, ale v tom momente, ako samotná EFSA uznala, že vedecké hodnotenia GMO nezachytávajú všetky e, zdravotné rizika v dlhodobom meradle. E, dnes nie je možné získať testy, metodológiu a protokoly, ktoré by občanom umožnili oboznámiť sa s týmito hodnoteniami. To všetko znamená, že neexistuje dostatočná transparentnosť. Takisto sa nerobili potrebné socioekonomické hodnotenia. A teraz moja otázka. Pán Dali, za akých podmienok vaša komisia uplatňuje princíp predbežnej opatrnosti? Ďakujem. Navrhujem, aby ste ste robili e, to isté ako váš kolega pán Potočník, to, čo sa vám nepodarí zodpovedať teraz, tak to vás poprosíme, aby ste potom odpovedali písomne. Takže teraz máte dve tri minútky na to, aby ste odpovedali ústne, ak to je v poriadku. Dobre? Pokiaľ ide o farmaceutické hodnotenia, Súhlasím s tým, že by sme sa mali usilovať o zvýšenie efektívnosti a nie len bezpečnosti ako takú starnutie. To je jedna z mojich hlavných priorít v rámci nadchádzajúcich piatich rokov. Myslím si, že to je základ eh, na ktorom musíme zabezpečiť udržateľnosť nášho zdravotného systému. Musíme sa postarať o to, aby zdravé starnutie patrilo k prioritám e, tejto legislatívy. Nejde tu len o zdravé starnutie, ale o zdravé a produktívne starnutie, pretože chceme zostať produktívni do vyššieho veku. Myslím si, že to je takisto veľmi dôležité. A e-health, e-health, to je takisto veľmi dôležitá vec a som veľmi rád, že španielské predsedníctvo v rámci cezhraničnej zdravotnej iniciatívy znovu e, zaviedlo e, znenie, ktoré sme my pôvodne navrhli a ktorého cieľom je zabezpečiť, aby e-health e, bola oblasť, ktorá by mala dostať podporu a vzájomnú spoluprácu e, a medzi členskými štátmi. Mňa veľmi teší návrh, ktorý vypracoval výbor Envy a e, kde ide o poskytovanie informácií farmaceutickými spoločnosťami pre pacientov v súvislosti s uvádzaním farmaceutík na trh Čiže toto by malo zvýšiť informovanosť eh, spotrebiteľov. A posledná poznámka sa týka eh, GMO. Ostatné eh, odpovede, otázky zodpoviem písomne. EFSA je organizácia, ktorú máme v rámci našej inštitúcie a pokiaľ sú tu nejaké otázky na EFSU, mali by jej byť e, poslané priamo. Ja som takisto nedávno navštívil EFSU a sám som sa e, sám som požiadal o to, aby sa e, permanentne kvalitnejším spôsobom vykonávali audity a kontroly e, systému EFSA. Je teda potrebné túto organizáciu nie demonizovať, ale e, zabezpečiť jej riadne fungovanie. Ďakujem. Vážený pán komisár, ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste nás oboznámili s vašimi myšlienkami, že ste zodpovedali väčšinu našich otázok. Som si istý, že v tejto diskusii o rôznych